E, hlasovanie sa uskutoční zajtra o približne 10 hodín 30 minút. Zajtra budeme pokračovať. Začneme o 9.00 a myslím, že teraz